a grémiam, ktoré sú v nich spomínané. A teraz prerušujem plenárne zasadanie. Prajem vám príjemnú cestu domov. So, thank you.